Zajtra diskusia je uzavretá, teraz mám ešte jedno oznámenie, predtým, ešte prejdeme ďalšie diskusie, chcem parlament informovať, že, že podľa e, pravidla 231 e, nebol, nenastala žiadna žiadosť e, hlasovať o korigende, ktoré bolo zavrené včera o 5. Takže korigendum je týmto schválené.